Okay, good morning everybody. Good morning also to... Dobré ráno aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú prostredníctvom internetu, keďže táto schôdza sa vysiela naživo cez internet. Chcela by som eh, začať tým, že schválime program, ale ešte predtým máme dva body, ktoré musíme pridať na program. Hlasovanie o výsledkoch eh, trialógu o eh, zesvacieho balíčka. Je to nový bod 8 a taktiež o úprave smernice z roku 2014-68 EU o takom vybavení. Je to nový bod 8T. Je to podľa rozhodnutia koordinátorov a taktiež e, z apríla ďalej bod 9, čo sa týka zniženia emisí znečistujúcich látok cestných vozidiel a bod 10, nové výzvy a koncepcie v oblasti podpory cestovného ruchu v Európe tieto boli teda tiež upravené na programe. Chcem sa opýtať, či sú nejaké námietky. Ak nie, budeme považovať takúto úpravu programu za schválenú. Ďalej prejdeme k oznámeniam predsedníctva. Delegácia výboru IMCO do Luxemburska bola zrušená, keďže bolo príliš obmedzené zastúpenie politických skupín. A taktiež by som chcela vyzvať kolegov, aby využívali aplikáciu e-meeting. Teraz sa budeme venovať téme digitálneho jednotného trhu. Mali by sme byť príkladom všetkým ostatným o využívaní digitálnych nástrojov, ktoré podľa mňa fungujú veľmi dobre. Teraz chcem e, začať e, informáciami o aktuálnych e, trialógoch. Najskôr musíme ešte schváliť zápisnicu. Zápisnica sa bude považovať za schválenú, ak nebudú žiadne námietky. Hovoríme teda o zápisnici z 23. apríla zasadnutia výboru IMKO. Ďalej prejdeme k informáciám o trialógoch a podujatiach. Máme tu Catherine, takže ide tu o inštalácie e, kablových zariadení, taktiež e, plynových zariadení. Dáme slovo Katrin a tá nás bude informovať Pani predsedajúca, nemám e, príliš veľa informácií pre kolegov. Prebehlo prvé stretnutie o plynových zariadeniach. E, jedna konkrétna téma sa týkala znenia, ktoré sme chceli zaviesť, e, čo sa týka plynu CO. Rada sa vrátila potom na schôdzu a potom na ďalšie schôdze trialógu. Nás bude informovať, aký výsledok dosiahlo svojich rokovania. Myslím, že toto stretnutie bolo produktívne. Myslím, že spolupráca bola dobrá. Dostali sme sa do tohto štádia nemáme veľmi veľké rozpory. V tejto konkrétnej veci však chceme, aby znenie bolo čo najsilnejšie, ako viete. Nedávno sme počuli eh, v správach o dvoch deťoch, eh, ktoré umreli v dôsledku takéto otravy. Musíme teda urobiť všetko preto, aby sme eh, na to poukazovali, aby sme upozorňovali na toto riziko. A tiež členské štáty sa musia postarať o to, aby takéto plynové zariadenia boli bezpečné z tohto hľadiska, aby fungovali rôzne detektory Rozhodne bezpečnosť takýchto plynových zariadení a riziko traviceho je um, len veľké pre našich e, občanov. Nevidím, že by sa hlásili spravodajcovia. Pýtam sa, či sa niekto z kolegov poslancov chce k tomu vyjadriť, k týmto plynovým zariadeniam, trialogom. Katrin, môžeš sa teda vyjadriť aj k ďalším bodom, čo sa týka zriadenia osobnej ochrany. Tu ide o dekoratívne chňapky a taktiež e, zredenia na domývačky e, riadov. Ak sa nemýlim, rada sa rozhodla vypustiť v tej e, časti z textu. Tomu sa nedalo vyhnúť, o tom sme teda hovorili dosť zdlhavo. Naša pani predsednička je spravodajkyňou tejto veci. Čo sa týka Lano noviek Vidím tu teňových spravodajcov, ktorí sa tomu venujú. Neviem, či oni sa chcú možno vyjadriť. Máme tu spravodajcu, ak sa nemýlim, tak tiež ten rozhodne je o mnoho kompetentnejší informovať o téme lanoviek ako ja. Ale teším sa na ďalšie rokovania aj o týchto ochranných predmetoch výbavy, aj o lanovkách. Vidíme, že tu máme aj Tonisa Lampestorisa. Chcete sa vyjadriť k vašej správe? K informáciám z trialógu? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Drahí kolegovia, v oblasti informácií o kablových e, eh, systémoch už prebehol 11. maja trilog na technickej úrovni. Máme skoro 200 pozmenujúcich návrhov. Taktiež sme sa teda pokúsili zlepšiť pôvodný návrh. Ostávajú nám 3-4 body, v ktorých teda bránime naše pozmenujúce návrhy. Poprvé je to zmienka o webovej stránke, potom je to brzdový systém týchto transportných systémov, potom sú to sankcie a po štvrté je to systém obozretnosť, princíp obozretnosti, precautionary principle. Rada teda sa pozrela na naše pozmenujúce návrhy. Chceme tam, ako som povedal, ponechať zmienku na webovú stránku, taktiež teda nové formulácia toho textu o brzdovom systéme, tak aby to bolo technologicky neutrálne. Potom kompletnejší článok o systéme sankcií. A taktiež sme vypustili eh, vypustili hm, ten systém obozretnosti v niektorých prípadoch. No a zajtra prebehne technické zasadanie a keďže už ten text je takmer, eh, do, takmer hotový, tak eh, myslím si, že 12. júna už si potrasieme rukou a uzavrieme text Všetko už to je len na technické úrovni, ako som povedala, v prebehu triológu pani predsednička Vicky Ford taktiež bola veľkou pomocničkou. Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolega Antonio López. Teraz dám slovo opäť Katrin Stiller, aby nás informovala o zasadnutí pracovnej skupine o e, práv vlastníctva a autorských právach. Chcete sa ešte vyjadriť lanovkám? Nech sa páči. Uh, Ďakujem, ja som sa chcela vyjadriť, eh, najmä v tom zmysle, že chcem poďakovať spravodajcovi za jeho podporu v niektorých témach, ktoré spomenul. Ešte stále sa o nej musí rokovať v zmysle dosiahnutia kompromisu, ale už sme dosiahli významný pokrok. Najmä musím povedať, že výboru IMKO veľmi záleží na tom, aby otázky sankcií eh, sa brali veľmi seriózne a aby sa posilnili čo najviac. Veľmi ma teší, že na základe e, aktuálnej situácie máme silné znenie aj v článkoch, aj v úvodných ustanoveniach tohto opatrenia. Toto som chcela teda zúrazniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Andersen. Ešte niekto, prosím, sa chce vyjadriť k trialogom? Ak nie, tak e, prejdeme ďalej k informáciám pani Stiller o pracovnej skupine o právach duševného vlastníctva, autorských právach a príslušných reformách Ide tu o dve stretnutia, ktoré prebehli v máji. Ďakujem. Prebehli dve stretnutia, jednak 13. mája a 28. mája. Z 13. mája môžem povedať, že tam sme dostali informácie od komisie, tiež analýzy o zverejňovaní informácií, ako aj stanoviska zúčastnených strán o otázkach autorských práv z hudobného sektora. Bolo to veľmi užitočné stretnutie, zaujímavé stretnutie. Zdá sa, že návrhy o autorských právach e, zhruba do konca roka, teda niekedy na jeseň, budú rozpracované. Myslím, že je dobré, že tam boli aj všetky zúčastnené strany prítomné, že sa zapájajú do rokovania. Ale stretnutie 28. mája bolo mimoriadne zaujímavé v tom zmysle, že sme dostali kópiu a taktiež prezentáciu z Európskeho centra pre politické štúdie. Ide tu o implementáciu a uplatňovanie a dopady e, príslušnej smernice a ďalších nástrojov. Myslím, že keď sa táto prezentácia a štúdia rozšíra, bolo by vhodné, keby aj naši členové výboru dostali jej kópie k dispozícii. Myslím si, že to tiež poskytuje veľa informácií, ale zároveň poskytuje aj istý prehľad diania v členských štátoch, rozličné kultúry, ktoré sú v Európskej únii v otázke autorských práv. A ešte malá poznámka. Diskutovali sme okrem iného aj o tom, ako dosiahneme, aby naša legislatíva a pravidlá, ktoré tu stanovujeme, boli reálne aj do budúcna. Čo sa týka napríklad geoblokovania a tak ďalej Ukázalo sa, že legislatíva e, zanival môže dobehnúť vývoj, ale my môžeme opatriť isté veci napríklad aj vo forme kódovania. Takáto jednoduchá realita v digitálnom svete. Ja sa snažím oboznámiť s tematikou kódovania, rozhodne však nie som žiadnou odborníčkou. Teda ide tu o to, ako nastaviť legislatívu tak, aby bola um, aktuálna aj v budúcnosti. Napríklad niektoré aspekty jednotného trhu eh, sa týkajú algoritmu a nie konkrétneho znenia legislatívy, teda bolo to naozaj veľmi zaujímavé zistenie. Myslím, že viacerí z nás eh, sa budú musieť venovať aj akademickej stránke tejto štúdie a potom o nej diskutovať ďalej. Ďakujeme pekne, Katrin. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadriť eh, spomedzi členov tejto pracovnej skupiny o autorských právach. Zdá sa, že nie. Takže tento dokument rozhodne zabezpečíme všetkým členom výboru. Začíname hlasovať o 9.30. Myslím, že by sme mali počkať. Nemôžeme totiž začať hlasovanie skôr. Možno totiž kolegovia sa chystajú prísť až o 9.30, ale dáme si teda krátku prestávku do 9.30. Uh, dear colleagues, let's start with the vote. Has everybody the voting card? Láskavo si prosím, vložte hlasovacie kartičky do zariadenia. Yeah? Yes, okay. Uh, okay, uh, I would like to say that some of the colleagues of the Niektorí kolegovia zo skupiny EPP tu ešte nie sú. Máme totiž zasadnutie predsedníctva skupiny v Budapešti a preto spravodajkyňa pani Galpels napríklad tu tiež nie je pritomná, nahradí ju pán Schenfeld. Chcete sa prosím vyjadriť k téme e, rozpočtu na rok 2016, k návrhu stanoviska? Ak nie, tak pristúpime k hlasovaniu. voting list. Yeah. Amendment 1. Návrh 1. Kto je za? Kolegovia, prosím láskavo, dvihnite ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 2. Ten je bezpredmetný. Ďalej návrh 3. Kto je za? Takže návrh 2 hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 5. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 6, Téza. proti, zdržali sa, prijaté. 7, Téza. proti, zdržali sa, prijaté. 8, Téza. proti, zdržali sa, zamietnuté. 9, Téza. proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, Téza. proti, zdržali sa, zamietnuté. 11. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 12. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 13. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 14. Prvá časť Kto je Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 16. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 17. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Budeme hlasovať menovite. Nech sa páči, hlasujte. Aj vás pripočítame, nebojte sa. Hlasujete za. Jeden zo skupiny Alde bol navyše, takže ešte raz. Musíme si to zopakovať. Otváram hlasovanie. tak vy hlasujete za. Konec hlasovania. Stanovisko je schválené. Ďakujeme. Ďalej. Ešte musíme hlasovať o podpore predbežného návrhu pilotných projektov a prípravných opatrení. Budeme ich považovať za schválené, ak nie sú námietky. Dobre. Takže sú schválené. Ďalej. Nasleduje hlasovanie o správe pána Busoja o obchodovaní s výrobkami s túleňou. Ide tu o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, pričom sa tým upratuje, upravuje nariadenie 1007 z roku 2009. Ide tu o výrobky s túleňou návrh 30, kto je za? Proti? zdržali sa. Overíme si to. Návrh 30. Hlasujeme, prosím, elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Pardon, zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis. Ďalej prejdeme k návrhu 35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Ďalej je INTA 9. Bola to požiadavka hlasovanie menovitého charakteru od skupiny zelených, ale nemáme dostatočnú podporu, takže sa nebude hlasovať menovite INTA 9 kto je za. Proti? Myslím, že si to overíme. Hlasujeme o návrhu INTA 9. Nech sa páči, hlasujte. Aj vy ste za? Aha, proti. Obaja ste proti. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A ďalej nasleduje návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 37. Ten bol identický, preto o ňom nehlasujem. Návrh 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, kompromisný návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 4. Ide tu o hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené. Ďalej nasleduje kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Pozmeňovací návrh. Inta 14 Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia, návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 11 sú tieto návrhy rovnaké. Ďalej návrh 14, pardon, 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 15. A nie, teraz to je celý rad bezpredmetných návrhov. Ďalej prejdeme k návrhu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh INTA 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Budete si to overiť? Dobre, nech sa páči. Otváram hlasovanie o návrhu INTA 3. Nech sa páči. The vote is No, let's wait for Rúža. Takže počkáme, kým dohlasuje Rúža. Hlasovali všetci hľadom INTA 3. Je tu jeden z EPP navyše. Musíme hlasovať znovu. Kto nebude hlasovať za EPP? Dobre. Takže kolegovia, opäť hlasujeme. Znova o tom istom. INTA 3 môžete hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pretože dvaja kolegovia hlasujú teda rukou ďalej. Takže 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže ostatné odpadajú a prechádzame k 28. Alebo Inta 5. Takže Inta 5. Inta 5 za. Proti. Zdržali sa Zamieta sa. Finálne hlasovanie za návrh správy. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ešte dvaja. Uzatváram hlasovanie. Takže správa bola schválená. Um, gratulujeme spravodajcovi, pánovi Kristianovi Busovi. Teraz mandát, máme tam správu o produktoch stúleňov, aby sa za, za, počal trialog z Raduza. Musí to byť menovité hlasovanie, takže mandát na započatie trialógu s radou ohľadom správy o, o dokumente o túlených produktoch. Hlasovali všetci. Vidím, že ešte hlasujete. Dobre, takže uzatváram hlasovanie. A trialog s radou môže začať. Bolo to schválené. Dobre, takže ideme hlasovať o návrhu na vytvorenie programu interoperabilných riešení pre e, európske verejné správy. Je to spôsob, ako modernizovať verejný sektor. Lisa Jakovsa je spravodajkyňou. Jakonsári chce pani Jakonsári niečo povedať. Chcem poďakovať spravodajcom, tým spravodajcom za skvelú spoluprácu a dúfam, že tento program ISA 2 bude prínosný pre občanov a malé stredné podniky. Ďakujeme spravodajkyni a začneme hlasovať. Takže kompromisný návrh 3E je za E. Takže za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeň sa návrh 75 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 76 s príslušnými časťami za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 77 za proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 84, pretože ostatné sú iba jazykového charakteru. 83 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis F za, proti, zdržali sa, prijatí.

alebo áno, kompromis, kompromis F sme robili. Takže 85 za, proti, zdržali sa zabetutí. 86 za, proti, zdržali sa, zabeta sa. 87 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh G za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 91 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh H za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz sa návrh 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 78. Alebo 18 asi potrebujem okuliare. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 97 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, Zdržali sa prijatý. Kompromis I. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. A teraz kompromis je za. Proti. Zdržali sa prijatý. Teraz pozme sa na vrch 100 teda príslušacej časti. Jedna za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 príslušnej časti za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 102 odpadá. 103 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 107 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromisný návrh K za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz ideme k 111. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmite sa návrh 117 príslušné časti za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh L za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeň sa návrh 119 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 121 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 122 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 123 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh M za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kolegovia, sa návrh 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh, prepačte, sa návrh 126 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sa návrh 38 za, proti, zdržali sa, prijatý. sa návrh 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. 127 za, proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. 128 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa, Prijatý. Teraz už to úvodné ustanovenia, takže 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozme sa na vrch 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1 za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme pozmeňujúce návrh 1. Amendment 1. Pozmeňujúci návrh 1 je to. Hlasovali ste všetci? Takže uzatváram hlasovanie a schválený. Uh, amendment... Takže 47 za, proti, zdržali sa, prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh A za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz pozmeňujúci návrh 49 za, proti, zdržali sa prijatí. sa vrch 50 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 príslušné časti za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh D za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 62, pozmeňujúci návrh 62, pardon, kompromisný návrh C za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 56 za, proti, zdržali sa, prijatí 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 58 za, proti, zdržali sa, prijatí 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozme sa vrch 59 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh D sa. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz pozme sa návrh 60 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozme sa návrh 61 za proti, zdržali sa, prijatí. 62 príslušné časti za, proti, zdržali sa, overíme. Takže 62 príslušné časti môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Takže 717 zamietnutý. 63 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 64 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 65 príslušné časti za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Dobre, takže 65 veríme, môžete hlasovať. I close the vote. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Musím pozmeniť sa návrh k návrhu 66. Rúža. Prečítaš to? Ako chceš. Mám to prečítať alebo nie? Netreba, ale pokiaľ chceš. Pokiaľ to nechceš, tak môžeme rovno hlasovať. Takže 66 pozme, ústny pozmeň sa návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. 68, 69 sú rovnaké, za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Za, 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 73 je stiahnutý, 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kolegovia, ďakujem za trpezlivosť. Bol to dlhé hlasovací zoznam a teraz záverečné hlasovanie menovité ohľadom návrhu správy. Môžete hlasovať. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Takže stanovisko je schválené. Gratulujem spravodajkyni pani Lise Jakonsári. Kolegovia, teraz ideme hlasovať o správe Tarabela smerom k prosperujúcemu hospodárstvu založeného mu na údajoch. Spravodajca, chcete k tomu niečo povedať? Nie? No, Mr. Tarabella, does you... Pán Tarabela, chcete sa vyjadriť? Nechcem zdočávať hlasovanie, pani predsednička, ale chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa zúčastnili dvoch e, rokovaní, keď sme negociovali o kompromisoch. Pracovali sme dobre a naozaj to prebehlo v veľmi dobrom duchu. E, dúfam, že v budúcnosti sa takéto pozitívne skúsenosti budú opakovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme, takže začína sa hlasovať. Kompromisný návrh 2. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúc návrh 9. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Myslím si, že by sme to mali overiť. Takže pozmeň sa návrh 9, môžete hlasovať. The vote is... Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 10. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeň sa návrh 11. Za. Proti. Takže za, ešte raz, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz pozme sa návrh 20 za, Proti? Zdržali sa prijatí. Overíme to. Dobre, kompromisný návrh 20. Pardon, pozmenujúce návrh 20. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúce návrh 21 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh 5 za. Chcete overiť 21, takže môžete hlasovať o 21. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie a zabieta sa. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa. Prijatý. A prejdeme k som návrh 25 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Overíme 25, takže môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže kompromis návrh 6 sa proti zdržali sa prijatý. Teraz pozme sa 31 za, proti zdržali sa prijatý. 1 Pôvodné ustanovenia za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz pozmeň sa návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže záverečné hlasovanie. Môžete hlasovať ohľadom správy smerom k prosperujúcemu hospodárstvu. Hlasovali všetci. Uh, the vote. Takže správa je schválená. Gratulujem spravodajcovi. C'est pas maintenant Nous avons aussi une question orale qui est liée à ça que nous devons adopter. Kolegovia, taktiež musíme schváliť ústnu otázku, ktorá sa vzťahuje k tejto správe Tarabela. Môžeme ju schváliť? Áno? Dobre. Takže tým pádom je ústna otázka schválená. Kolegovia, ešte sme nedohlasovali. Ešte musíme hlasovať o započatí trialógov. Schválenie výsledkov trialógu ohľadom e, balíčkových alebo dovolenkových balíčkov. Birgit, e, možno k tomu chceš niečo povedať? Len stručne, pani predsednička, chcela by som na jej úvod srdečne poďakovať čeným spravodajcom a celému týmu, pretože sme za veľmi krátke časové obdobie veľmi intenzívne rokovali. 5. mája sme sa politicky dohodli v rámci trilógu a 28. mája prijala Rada pre konkurenceschopnosť. Takže toto bolo veľmi dôležité. Prebiehali veľmi intenzívne tvrdé rokovania s radou. Posledný sme ochranu spotrebiteľa, a teraz teda budú posilnené práva spotrebiteľa do budúcnosti. No a uvidíme, či tie nové pravidla fungujú. O, o tri roky teda prebehne e, revízia, takže e, je, teda mali by sme súhlasiť s výsledkami trialógu, mali by sme ich podporiť pani Gebhardt. Ďakujem mene mojej politickej skupiny. By som sa poďakovať spravodajkyni za ťažkú prácu. Skutočne táto otázka click-through je veľmi dôležitá, bola dôležitá aj pre našu politickú skupinu a sme sklamaní tým výsledkom. Nie preto, že ste nepracovali dosť dobre, ale preto, že tam jednoducho šlo o radu. Tí to absolútne zablokovali. A to nie je pozitívne. Nie je dobre, pokiaľ ministri stále brania zavedeniu lepších práv pre spotrebiteľov. No a táto správa určite obsahuje nejaké dobré veci, ktoré sme presadili, tak preto moja politická skupina to podporila. V priebehu ďalších dvoch, troch rokov sa teda preskúma táto otázka click-through, vidí sa ako pokračovať. A Tuto teda je pre nás jasné, že s tým musíme súhlasiť, ale musíme tam menovať aj tých zodpovedných. Kto je zodpovedný za to, že sa nám nepodarilo presadiť ešte lepšie, silnejšie právo? Ďakujem. Pani eh, Gebhardt, ďakujeme za vašu flexibilitu, skutočne ju oceňujeme. Takže Hlasujeme ohľadom e, výsledkov e, tohto trialógu o e, dovolenkových balíčkoch. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Takže výsledok trialógu je schválený. Dobre, kolegovia, takže záverečné hlasovanie ohľadom legislatívnych aktov a iných nástrojov, je tam teda korigendum k e, textu 2014-68 z maja 2014. Je tam harmonizácia práva členských štátov, ktoré sa vzťahujú k uvedeniu na trh alebo povoleniu na trhu tlakových zariadení. Taktiež budeme hlasovať menovite. Ukončím, teda pardon, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Teraz uzatváram hlasovanie. A korigendum je schválené. Takže všetkým veľmi ďakujem. No a teraz už prechádzame k diskusii ohľadom textu nové výzvy koncepcie v oblasti podpory cestovného ruchu v Európe, spravodajkyňou pani Grapíny. A dnes budeme hovoriť o návrhu stanoviska. Pani Grapíny, máte Ďakujem, pani predsednička. Bohužiaľ som mala k dispozícii e, iba obmedzený počet znakov, pre moje stanovisko. A túto, to stanovisko som teda napísala za výbor IMKO. Ja som e, v Čína v oboch príslušných výboroch, takže to bolo jednoduché. A myslím si, že je to pre veľká výzva hľadať nové koncepcie, nové možnosti v oblasti cestovného ruchu. Máme veľký potenciál v Európe a preto som v návrhu mojho stanoviska chcela ukázať, nakoľko je dôležitý cestovný ruch v Európe. Je to obrovská podpora pre náš vnútorný trh. Máme teda obrovský potenciál a môžeme takto dobre podporiť rast a vytváranie nových pracovných miest. Taktiež máme potenciál, čo sa týka E, turistov e, z tretich krajín. Je dôležitá aj digitálna platforma e, Európskej komisie pre teda turistov z zahraničia. Taktiež musíme podporovať malé a stredné podniky v tejto oblasti. Uvažovala som možno nad, nejaké, nad nejakými novými platformami, ktoré by sme mohli v Európe podporiť a tak aby turisti a spotrebitelia mali lepší prístup k informáciám. A toto musíme teraz zôrazniť, pretože za náš výbor IMKO. Členské štáty musia lepšie spolupracovať, čo sa týka e, cestovného ruchu. A napríklad tu máme potenciálne návštevníkov z Číny, z Indie, z Korei, ktorí by mohli si zakúpiť celé balíčky a navštíviť potom viacero európskych krajín. Takže niektoré členské štáty mohli vypracovať spoločné projekty v tejto oblasti. No a taktiež tam hovorím o iniciatíve pre hotely, ktoré sa zaobídu bez e, externej energie. Je teda dobré poskytovať informácie, ktoré sú pravdivé. No, dúfam, že dostanem od kolegov pozmenujúce návrhy. Ja sama tiež ešte nejaké vypracujem. A dúfam, teda, že medzi tými výbormi MKO a TRAN prebehne dobrá spolupráca, prídu dobré pozmenujúce návrhy. Myslím si, že sme náš potenciál ešte úplne nevyčerpali. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pani Grapini. A teraz dostáva slovo tieňové spravodajca EPP, pán Koejo. Ďakujem pekne e, pani kolegyni Grapini za návrh, ktorý predložila. Musím povedať, že úplne s ňou súhlasím, čo sa týka hodnotenia sektoru cestovného e, ruchu ako zásadnej páky pre uh, hospodársky a sociálny rozvoj Európskej únie. Vieme, že cestovný ruch je hospodárským sektorom, ktorý je veľmi dôležitý. Európa je prvou turistickou destináciou. E, e, vidíme zo štatistiky, že veľká časť produktov súvisí s cestovným ruchom. 12 miliónov Európanov pracuje v cestovnom ruchu, čiže je to aj oblasť, ktorá tvorí množstvo pracovných príležitostí a táto oblasť teda je prepojená aj na spotrebiteľa, tak ako to pani Grapini správne zdôraznila a E, jednoznačne tu nutný technologický rozvoj. K tomu došlo a povedie to aj k väčšiemu rastu cestovného ruchu. Mnoho ľudí už necestuje tradičným spôsobom, ale rezervuje si svoje dovolenky, e, kupuje si letenky a podpisuje cestovné zmluvy online, čiže je tu akási nová digitálna agenda. A ja som veľmi rád, že Európska komisia podnikla iniciatívy v digitálnej oblasti práve súvisiace s cestovným ruchom. Je to naozaj nová dimenzia a mali by sme sa na ňu dobre pripraviť. A preto je dôležité, aby sme sa tu zamerali na ochranu spotrebiteľa v digitálnej oblasti, pretože je to špecifická oblasť. A myslím si, náš výbor v podstate e, to má v náplni práce. Pani spravodajkyňa E, veľmi citlivo reaguje aj v oblasti zraniteľných spotrebiteľov. Európska populácia stárne a tá skutočnosť, že práve v cestovnom ruchu je stále viac spotrebiteľov z tej staršej vekovej kategórie, jednoducho to je demografická realita a musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme chrániť práve tieto osoby v kontexte ochrany spotrebiteľa. Myslím si, že pre prácu máme dobrý základ e, práve pani Grapiny a za EPP určite prispieme niekoľkými pozmenujúcimi návrhmi a som presvedčený o tom, že budeme mať veľmi dobrú spoluprácu a prispieje k tomu, aby náš výbor IMKO poskytol stanovisko, ktoré bude predovšetkým užitočné pre výbor pre dopravu, tak aby sme zlepšili dosah a účinnosť celej správy. Ďakujem pekne a slovo dostávam dáva pán Dalton zajca ja Nech sa páči, ďakujem pekne. Hovorím v mene Cera, ale čiastočne v mene Chrada Sulika, ktorý je tieňový a ktorý tu žiaľ nemôže byť. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Vyzerá to vo všeobecnosti veľmi dobrý návrh stanoviska. Zo pár vecí za nás. My vždycky máme zo pár pripomienok, takže nič nové, ale nie sú až také zlé. Takže skúšam dotaz k bodu 4 ohľadom toho návrhu Európska cestovná mapa v online aplikáciách. Na prvý pohľad to vyzerá byť ako dobrý nápad, ale otázka, ako to budeme financovať a bude to prínosné? Čiže trošku dotaz k tejto veci. Ak nemáme veľa peniazy k dispozácii, tak treba si dať pozor, e, kde tu vytvárame ďalšie záväzky na ďalšie financovanie Pán Sulik takisto chce hovoriť o vízovom režime a zdaňovaní v niektorých členských štátoch. Samozrejme je to otázka subsidiarity, pre všetkom otázky zdaňovania, to patrí do subsidiarity a má pomerne veľké obavy ohľadom toho, že v bode 5 sa hovorí o daniach. Bol by sme radi, aby to vypadlo, pretože to vnímame ako kompetencia členských štátov to boli také zásadné veci pána Sulíka. A čo sa mňa týka, samozrejme, my zo Spojeného kráľovstva nie sme v Schengene, takže tie vízové otázky a návrhy pre Schengen e, sa nás priamo netýkajú. Nepriamo, áno pretože samozrejme pravidlá, ktoré má Európa v šengenskej zóne, väčšinou sa tu vyvíja tlak, aby sme ich zaviedli aj my recipročne. Takže to nás zaujíma z pohľadu Spojeného kráľovstva. Naše pravidlá pre tretie štáty, pre všetkým Čínu a tak ďalej, sú flexibilnejšie ako pravidlá Schengenu. Takže to je um, len naozaj poznámka. A tretia poznámka, ja som v pracovnom špeciálnej eh, skupine pre cestovné v rámci eh, dopravy a my chceme znížiť poplatky leteckých cestujúcich na letisku. Čiže v podstate idem proti mojej vlastnej vláde tak trochu, ale keď chceme podporiť cestovný ruch v Európe, a nehovorím iba o Spojenom kráľovstve, keď priletíte na bruselské letisko a vidíte, koľko daní zaplatíte e, pri odlete z bruselského letiska, to naozaj brzdí cestovný ruch, jednoducho predražuje to Eh, cestovanie, pretože tie vysoké eh, letištné poplatky a dane eh, obmedzujú cestovný ruch, čiže mali by sme vyvinúť trošku tlak na to, aby letištné poplatky sa znížili, pretože to brzdí cesto- rozvoj cestovného ruchu a brzdí rozvoj hospodárstva. Ďakujem pekne, pán Dalton. A slovo dostáva Robert Rochefort za Alte. Alde. Ďakujem pekne, pani predsednička. Maria Grapini odviedla naozaj zaujímavú a veľmi kvalitnú prácu, ktorá bude dobrým základom. My všetci sa zhodneme na tom, že cestovný ruch je dôležitý a že je potrebné im pre, spraviť, eh, pre niečo spraviť, ale je to sektor, ktorý sa rozvíja na celej planete, čiže nemali by sme sa tváriť, že Európa má v rukách nejaké e, ASO, e, konkurenc, e, konkurencia je silná. Ide o to, aby tá kvalita bola veľmi dobrá vo všetkých štátoch Európskej únie, ale to nie je špecifické len pre e, IMCO. Čo sa týka IMCO, e, v tejto súvislosti ja by som chcel vyjadriť dve stanoviská, ktoré e, budú asi predmetom pozmeňujúcich návrh. E, prvé stanovisko e, súvisí s príchodom digitálneho sveta. Mnohé veci sa menia. Digitálny svet v podstate mení všetko aj v súvislosti so spotrebiteľom. Takže poprvé už teraz máme, sme v Európskom parlamente, mobilizovali sme také hegemónne platformy poskytovateľov informácií občanom a spotrebiteľom. Tá platia aj oblasť cestovného ruchu. E, americké platformy, o ktorých sme veľa hovorili aj minulý týždeň, niektoré vyvíjajú aktivity pre cestovný ruch, niektoré sú svetovo známe v oblasti hotelierstva. Myslím si, že Európa musí byť obozretná v tom zmysle, že je tu konkurencia, je tu pluralizmus a že neexistuje jedna jediná platforma. Hovorím o súkromných platformách, hej. Nehovorím teraz o tých platformách, ktoré e, tu boli navrhnuté ako e, turistická Európa, ktoré si tu predstavujú. Myslím si, že sme vo výbore INKO a myslím si, že sektor cestovného e, ruchu, na ne sa musí stiahovať všetko, čo hovoríme o pluralite, o, o kapacite pre hospodárskú súťaž. Mm-hmm E, druhá vec, všetci vieme, že praktiky v oblasti cestovného e, ruchu, že sú tu nové praktiky, e, ktoré predstavujú veľkú výzvu, napríklad keď si spomenie také veci ako Uber a podobne, to v podstate E, spolupráce v oblasti cestovného ruchu, ľudia, súkromné osoby, ktoré prenajímajú byty a podobné, Celý tento cestovný ruch, okrem toho profesionálneho aspektu, sa tu otvára aj celá oblasť pre súkromné osoby ja nie som proti tomu, ale zároveň e, to predstavuje veľkú výzvu. Ja by som bola rád, aby v tomto texte sme upozornili na tie výzvy, ktoré to prináša, pretože aj keď e, sa tu vyjadruje určitá kreativita, predsa len je potrebné práva chrániť aj zo strany tých, ktorí poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu, súkromné osoby súkromné osobám, ale aj zo stran aj e, pre spotrebiteľov. Je to reglement v podstate mm, výzva pre legislatívu a myslím, že v oblasti cestovného ruchu musíme takisto na to upozorniť. Ešte raz by som sa chcel poďakovať a takisto e, za veľmi tvorivú a plodnú prácu. Ďakujem pekne, pán Rošfor, a teraz za zelených pán Šoltes. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže chcel by som poďakovať pani Grapíny, pretože vypracovala toto stanovisko. Zhodneme sa všetci na tom, že cestovný ruch je veľmi významným sektorom v Európe a v budúcnosti budeme môcť očakávať obrovské príjmy práve z tohto sektora. Je to taktiež odvetvie, ktoré e, je jedným z najkonkurencieschopnejších v európskej ekonomike. A táto oblasť ovplyvňuje aj mnohé iné oblasti, ktoré prispievajú do jej pôsobenia, ale ešte by som chcel dodať, že súhlasím s pani Grapíny v tom, že sa musí investovať do cestovného ruchu, že sa musí rozvíjať, že e, je potrebné uskutočňovať zlepšenia v ďalšom vývoji a že je potrebné chrániť ohrozené skupiny. Ale musím zároveň zdôrazniť, že to, čo sme už dnes povedali v súvislosti s cestujúcimi turistami, ktorí využívajú balíkové ponuky, zájazdy. Tu je potrebné, aby sa tu dostatočne chránili práva spotrebiteľov, ktorí nesmú byť nejakým spôsobom poškodzovaní a domnievam sa, že toto stanovisko by mohlo súvisieť aj s tým, čomu sa venoval trialóg medzi Radová komisiou, teda k čomu sa bude venovať do budúcna. Bolo by vhodné, keby sa postoj Európy k cestovnému ruchu eh, orientoval podľa potrieb spotrebiteľa. No. Ďakujem pekne. Za FD tu nikoho nevidím, takže eh, otváram všeobecnú diskusiu. Pán Danty sa prihlásil. Ďakujem pekne, pani predsedička. Ja by som sa chcela poďakovať Marie Grapiny za vynikajúci návrh stanoviska. Je to trošku čudné, v podstate je to tretia najväčšia hospodárska činnosť Európskej únie, čo sa týka príspevku ktoré pracovnej príležitosti a HDP je zároveň aj jedným sektorom, ktorý sa ešte rozrastá. A teda na druhej strane nie je ani dostatočne známy, ani dobre preštudovaný v rámci EÚ. Dúfam, že sa týmto sektorom budeme naďalej zaoberať v budúcnosti. Pred niekoľkými minutami sme schválili dôležitú dohodu o e, turistických e, balíčkových službách e, e, s radou. Musíme tu byť konkurencieschopní, pretože v Európe máme bohaté kultúrne dedičstvo a naozaj sa musíme snažiť prilákať viac kvalitných turistov eh, na svetovej úrovni a musíme sa zamerávať na digitálne aspekty cestovného ruchu eh, na jednotnom trhu. Žiaľ, momentálne je tu ešte stále priveľa prekážok napríklad klasifikácia hotelov a systém, ktorý nie je zjednotený. Myslím si, že na, svet, na tom svetovom trhu, ktorý je vysoko konkurenčný, e, vyhráva vysoká kvalita a myslím si, že turisti by mali vedieť, ako je táto vec veľmi dôležitá, aby sa vedeli správne rozhodnúť. Európska komisia predložila pred niekoľkými rokmi návrh e, určitej značky kvalitného cestovného ruchu. Je to dobrovoľný systém, ale možno by to mohol, mohol nám zvýš, pomôcť zvýšiť schopnosť. E, myslím si, že Mária správne hovorí o potrebe prístupu k aktuálnym informáciám, e, ktoré sú potrebné pre turistov, aby si mohli vyberať e, medzi produktami na základe dobrých informácií. Myslím, že to je veľmi dobré východisko. Ja sám e, predložím svoje pozmenujúce návrhy už v vynikajúcej správe Mári a dúfam, že sa naozaj začneme v Európe oveľa intenzívnejšie zaoberať touto témou, pretože táto problematika je veľmi dôležitá pre európske hospodárstvo. Vlastne Gepard, e, ďakujem Mária. A ďakujem aj e, za dobrý návrh. Myslím, že naozaj v Európskej únii, keď sa pozeráme po členských štátoch, ja to robím rada, máme to obrovské bohatstvo, kultúrne dedictvo, tradície, ale aj krásnu prírodu. A to by sme mali mm, zviditeľňovať e, na celom svete. Je to totiž sektor, ktorý je veľmi významný pre našu ekonomiku a Tomu by sme sa teda rozhodne mali venovať. Myslím, že je to jedna z oblastí, e, o ktorej je napokon hovorí spravodajca síce ponúka, kvalita ponuky a taktiež e, spolahlivosť toho, čo sa slubuje z hľadiska kvality. Myslím, že je teda pozitívne, ak by sme v tejto oblasti dosiahli pokrok. Tiež je dôležité, aby sme dôveryhodnosť a spolahlivosť mali aj v oblastiach, E, o ktorých napríklad hovoril práve Robert, a síce tie nové ponuky, ktoré existujú na rôznych platformách na internete, tie nie vždy e, totiž prinášajú e, dostatočnú kvalitu. Nedávno sme sa dopočuli v Nemecku, v Bavorsku o prípade veľmi závažného požiaru v dome, v ktorom boli turisti a napokon sa ukázalo, že tam neboli žiadne eh, príslušné povolenia, aby eh, budova mohla fungovať ako hotel a prišlo o život 6 ľudí eh, pri príležitosti tohto požiaru. Teda je dôležité, aby informácie, ktoré občania dostávajú ako turisti, ak si niečo rezervujú, aby tie informácie boli spolahlivé, aby sa mohli občania cítiť istý, že napríklad ich bezpečnosť bude zaistená. Myslím, že tu je o čom hovoriť v tejto oblasti a je čo zlepšovať. A ďalej, posledná vec, aj čo sa týka bezpečnosti pracujúcich v tejto oblasti, aj o to musíme dbať, pretože kvalita služieb eh, veľmi úzko súvisí aj s tým, ako sa zaobchádza s ľuďmi, ktorí poskytujú tieto služby. Myslím, že aj to by sa rozhodne uh, malo um, držať na zreteli. Ďakujem pekne. Adam Zeinfeld. Ďakujem bardzo Pani Przewodnicząca. Eh, ja chciałbym przy tej okazji wzmocnić głos. Ďakujem pekne. Chcel by som využiť túto príležitosť a posilniť hlasy tých, ktorí tvrdia, že cestovný ruch sa v Európskej únii podceňuje. Takýto je podľa mňa fakt, podľa môjho názoru. Má to rôzne príčiny, ale spoločným menovateľom týchto slabých miest je podcenenie celého tohto sektora. To vidíme napokon aj vo štruktúrach Európskeho parlamentu, respektíve komisie, keď sa hovorí o prístupe k tejto téme. Je to úloha generálneho riaditeľstva pre dopravu a to dokazuje, ako to vnímame. Infraštruktúra doprava je, je len prostriedkom na dosiahnutie cieľa napríklad e, nejaký prevádzkovateľ hotela alebo človek, ktorý prevádzkuje reštauráciu, práve na nich stojí tá hlavná ťarcha, e, infraštruktúra, to je len prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa na celom svete, ale najmä v Európe, vzhľadom na povahu nášho kontinentu, e, na hodnoty, aj kultúrne hodnoty, ktoré Európa presadzuje, Cestovný ruch je istou formou priemyslu. Nie je to e, nejaký sektor e, oddychu, ale mnohí ľudia, okrem iného aj politici, to vnímajú len e, ako rekreáciu, ako oddych, vnímajú to len z pohľadu svojej dovolenky alebo predloženého víkendu. V sektore cestovného ruchu to ale vyzerá o niečo inak. Mnohí politici to však vnímajú zo svojho vlastného súkromného pohľadu a preto tento významný sektor je veľmi dôležitý. Tiež ponúka pridanú hodnotu nášmu hrubému domácemu produktu a mali by sme to vnímať ako hospodársky faktor a nie len ako faktor oddychu, cestovného um, ruchu, turistiky, športu. Má tu zajmovanie šenta. Táto téma vôbec nezahrania tieto aspekty, teda nemá zrejme význam eh, o tom hovoriť ako dopodrobná. Ešte dve veci by som však rád vypichol, ak dovolíte, ako problémy, ktoré reálne existujú a ktoré podľa mňa nie sú dostatočne zohľadnené. Spotrebiteľ a jeho ochrana tu by som chcel, aby sme označovali e, týchto turistov, účastníkov cestovného ruchu ako spotrebiteľov. V časoch neistoty, v časoch teroristických útokov a tak ďalej. Tým tomuto teda sa venujeme na úrovni členských štátov, ale možno by bolo na čase, aby sme aj na úrovni EÚ mali nejakú spoločnú politiku z hľadiska ochrany ochranných opatrení pre turistov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a keď sa stanú obeťami teroristických útokov. A ďalšia téma, možno trošku z iného pohľadu, ide tu o regulované povolania. V turistickej branži máme isté regulované povolania alebo povolanie s obmedzeným prístupom. Niektoré členské štáty sú v tomto povedení, ale Polsko je do veľkej míry deregulované. V mnohých členských štátoch e, sa to jednoducho neberie do úvahy. A je tu mnoho patologických e, fenoménov, čo sa týka zahrnutia takýchto povolení do cestného ruchu a to spôsobuje škody v tomto sektore aj pre spotrebiteľa. Thank you very much, Mr. Steinfeld. Uh, Ďakujem pekne, pán uh, eh, Sanfeld. Tak by som ja mohla niekoľkými slovami uh, sa vyjadriť. Áno, cestovný ruch je pilierom nášho hospodárstva, nie je to len voľnočasová aktivita. Ďalšia vec, ktorú musíme naozaj si dobre uvedomiť, je to, čo robíme na európskej úrovni, čo je prínosné a čo by sme mali robiť na národnej úrovni. A to, čo ste upozornili, otázka bezpečnosti a istoty, uh, a náležitej kontroly uplatňovania pravidel. To sú všetko dôležité veci, ale myslím si, že to spadá do kompetencie členských štátov. A zároveň by som ešte chcela povedať, že k otázke ochrany turistov v tretich štátoch už v predchádzajúcom volebnom období sme mali správu na túto tému o rozšírení konzulárnej ochrany pre európskych občanov aj e, pre občanov iných členských štátov v eh, tretich štátoch, ale eh, rada absolútne nebola za to. Členské štáty, eh, pardon, členské štáty už to tak robia, napríklad severské krajiny, ale v každom prípade, a ja súhlasím s vašim bodom, že by to tak malo byť. A teraz dostáva slovo Izabela de Monte, ktorá je spravodajkyňou vo výbore pre dopravu. je toto stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni aj ďalším členom tohto výboru na odvedenú, za odvedenú prácu. Je to diskusia na veľmi dôležitú tému a je potrebné zdôrazniť, ako to už bolo, že to je tretí najväčší sektor hospodárstva v Európe. Takže tam obrovský priestor na to, aby sme mali dobré stanovisko, ale nemáme veľa času na ňom pracovať, nemá veľa času pracovať na otázke cestovného ruchu, pretože to je e, taký sektor hospodárstva, ktorý má široký záber a sú tam rôzne typy cestovného ruchu, ktoré sú e, veľmi rozlišné, čiže o tom všetkom je potrebné hovoriť do detajlov a je ťažké stanoviť politiku v takej rôznorodej oblasti a zároveň táto to vlastne stále mení. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za e, prípravu stanoviska. E, otázka energetiky pre udržateľný a ekologicky zodpovedný cestovný ruch, to by som chcela zdôrazniť. Zároveň by som chcela zdôrazniť kvalitu, áno, to je dôležité, je dobré, že ste to tam uviedli, spolahlivosť takisto spolahlivosť cestovných kancelárií a zároveň si myslím, že by sme mali poskytnúť podporu a e, musíme podporovať tento sektor, pretože veľmi utrpel krízou, to ani nemusíme hovoriť, takisto v tomto sektore podniká veľa e, malých stredných podnikov, veľa mladých a veľa žien. A na záver E, hovorilo sa hodne o mnohých aspektoch v poslednej dobe a táto správa z vlastnej iniciatívy e, je dôležitá. Musíme túto vlast cestovného ruchu chrániť. Musíme poskytovať vysokokvalitný cestovný ruch, ale za primerané ceny. A myslím si, že tu potrebujeme aktualizovať naše nariadenie, ktoré súvisí s kvalifikáciou pracovníkov v cestovnom ruchu určité e, veci sa jednoducho s nimi nedá nič robiť, to je pravda, ale jednoducho musíme reglementovať otázku e, profesnej kvalifikácie, pretože to je veľmi dôležité pre tradičné formy cestovného ruchu. Myslím si, že by sme sa naozaj mali snažiť pokúsiť znova naštartovať cestovný ruch. Sme svetovými lídrami, ale musíme robiť všetko preto, aby sme nestratili do budúcna túto pozíciu, pretože počet turistov bude v absolútnych číslach stúpať, alebo teda stále stúpa a musíme si zachovať náš cestovný ruch, pretože predstavuje e, zásadnú časť hospodárstva. Ďakujem pekne. Pani Grapiny, chcete zhrnúť túto diskusiu? Ďakujem. Chcem poďakovať kolegom. Teší ma, že táto téma vyvolala záujem. Je pravda, že skutočným výborom je, pá, je výbor pre dopravu. Všetko, čo ste povedali, je E, podľa mňa zmysloplné. E, zorganizujeme stretnutie tenevých spravodajcov, budeme prekladať pozmeňovacie návrhy, budeme o nich diskutovať. Som si istá, že sa nám podarí nájsť vhodný kompromis. Všetko to, čo sa tu povedalo, je správne a pravdivé. Musíme sa teraz pozrieť na to, ako to zapracujeme do textu. Nie je to politická téma, nemyslím si, že by sme tu mali hovoriť v mene politických skupín, je jednoducho našou povinnosťou pokúsiť sa novými metódami pritiahnuť turistov do Európy. Tak by vzniklo viac pracovných miest. Je to totiž celé odvetvie, nejde tu len o dovolenky, ide tu o mnoho viac. Ja som v Rumunsku pôsobila ako ministraka cestovného ruchu a opätovne som objavila svoju krajinu. Vďaka tomu je mnoho mm, vecí, mnoho miest, ktoré aj dnes samotní občania nepoznajú a zahraniční turisti teda ešte menej. V tomto smere teda môžeme spolupracovať. Som rada, že máme tieňov spravodajcov z krajín s obrovským turistickým potenciálom. Som si istá, že sa nám podarí vypracovať eh, kvalitnú správu. Teší ma, že Izabela je spravodajkyňou a dúfam, že naše ciele sa nám podarí splniť. Zdôrazňujem ešte raz, že to píšeme ako výbor IMKO a nie z pohľadu výboru pre dopravu. My jednoducho prednesieme naše stanovisko ako výbor IMKO. Musíme dbať a myslieť na kvalitu, na spotrebiteľov, na príslušné informácie. Toto všetko znamená väčšiu mieru dôvery tento sektor v Európe. Som si istá, že spoločne sa nám podarí vypracovať veľké stanovisko, ktoré bude zahrňať všetky názory a bude dokumentom, ktorý bude užitočný. Nemal by to byť len dokument, ktorý len niekam založíme do police, ja prichádzam z praktického sektora a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much. I really hope that this report... Dúfam, že táto správa nám všetkým pomôže, aby cestovný ruch dostal dostatočnú pozornosť a dôsledný prístup v Európe. Čo sa týka časového plánu, máme tu lehotu na pozmeňovacie návrhy 24. júna o 12. hodine. Ďakujem pekne, týmto rozpravu o cestovnom ruchu uzatváram, prejdeme k stanovisku o znižovaní znečistujúcich emisí z um, cestných vozidiel. Spravodajkyňou je um, pani Rože Grefin von a Je to pôvodne správa z výboru Envy. Spravodajcom tam je Albert S. Ruže, nech sa páči. Ďakujem. Dostala som od vás viac ako 60 pozmeňovacích návrhov k tomuto stanovisku. Chcem sa za všetkých poďakovať. Niektoré z nich môžem s veľkým potešením podporiť, ale niektoré by som s vami ešte rada prerokovala. A síce mnoho pozmeňovacích návrhov, viac ako 20, sa týka vypustenia delegovaných e, rámci komisii. Niektoré navrhujú e, vymazanie delegovaných aktov. Už teraz okamžite nevidím, prečo by sme to mali takýmto spôsobom odvolávať. E, Mm, keď som pracovala na tomto dokumente, nebolo mi známe, že by komisia rozšírila svoj mandát nejakým spôsobom. Je len jedna vec, ktorej je návrhu komisia žiada o doplnenie delegovaných právomocí a to sa týka konkrétne plynu NO2 a taktiež NOx vrátanie e, testov pri nízkych teplotách. Výskumy jasne dokazujú, že sme sa dopustili chyby v tom, že sme podcenili dopady emisí NO2 pre kvalitu ovzdušia a taktiež dopady na naše zdravie. Je mnoho nových výskumov a mali by sme tomu venovať eh, veľkú pozornosť, pretože znečistenie a dopady na zdravie eh, sú často veľmi závažné. Mohla by som poskytnúť konkrétne typy na eh, čítanie v tejto a problematike. Ďalej po druhé, ide tu o veľmi odbornú otázku a nemali by sme ju teda politizovať. A preto chcem podporiť to, aby komisia dostala právomoci konať a som proti vymazaniu pozmeňovacích návrhov. Teda takých návrhov, ktoré žiadajú, aby na to nie. Taktiež sú to dva pozmeňovacie návrhy, ktoré E, volajú potom, aby metán nebol zahrnutý v emisiách, e, teda podporujem, ale ešte o tom môžeme diskutovať. Ďalej je tu pozmeňovací návrh SAD, čo sa týka meračov spotreby e, paliva a taktiež ukazovateľov rýchlosti na prevodovke. Ja to podporujem, ale navrhujem istú zmenu a síce, aby sa zaviedli zmeny, čo sa týka spotreby paliva a merača spotreby paliva a to okamžite, aby sme požiadali komisiu, aby vypracovala zmeny na ukazovatele stupňa prevodovky. Ukazuje sa, že tieto merače spotreby paliva by sa mohli ešte zmeniť v tomto legislatívnom období, pričom ten druhý ukazovateľ by bol predmetom nariadenia všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Teda, ak sa na tomto dohodneme, mohla by som vypracovať kompromisný pozmeňovací návrh Niektoré ďalšie návrhy sú veľmi e, odborné alebo sa týkajú problematiky, ktorá spada do právomoci členských štátov, teda k ním sa nebudem vyjadrovať. Mm, prebehne tieň, e, schodca tieňových spravodajcov 9. júna a tam bude ďalší priestor diskutovať o pozmeňovacích návrhoch e, ďalej 22. a 29. ak sa nemýlim. A to je všetko z mojej strany v tejto chvíli. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne spravodajkyni. Ďalej dávam slovo tieňovým spravodajcom mene SAD. Pani Anderson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem spravodajkyni. Bolo veľmi užitočné vypočuť si vaše stanoviska, k viacerým bodom. My podporujeme akékoľvek opatrenia, ktoré môžu nastoliť zníženie emisí a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Teda súhlasíme s vami v tomto smere v plnej miere. Vnímame to ako veľmi závažné riziko ohrozenia zdravia a ako hovoríte, e, dôkazy sa čoraz viac hromadia. Aj keď e, celkovo sa ovzdušie e, kvalita zlepšuje, ešte stále je tu mnoho negatívnych dopadov napríklad v Londýne, ale aj v mnohých iných veľkých mestách sa často prekračujú hodnoty NO2 a NO, napríklad na Oxfordskej ulici, na Kopnej ulici v Londýne. Tie hodnoty už boli porušené a prekročené druhý deň tohto roka. Podporujeme kroky na úrovni EÚ na to, aby sa ďalej zadefinovali priateľné maximálne hodnoty, čo sa týka všetkých nových motorových vozidiel. Naše pozmeňovacie návrhy sa teda budú týkať aj tohto a taktiež lepšieho zosúladenia legislatívy EÚ. Chápem vaše výhrady k ustanoveniam ohľadom delegovaných aktov, ale my sme chceli upozorniť na to, že dochádza ku kombinácii znenia a počtu delegovaných aktov. Najmä teda rozšírenie možností v prípade stiahnutia, ako aj ostatných bodov, teda navýšenie a stiahnutie. Toto bude mať na následok delegované pravomoci. Bolo by vhodné, keby sme sa k tomuto ešte mohli stretnúť, prediskutovať to a nájsť nejaké vhodné riešenie. Došlo k istému pokroku stanovisku výboru IMKO chceme, aby sa bežné užívanie zohľadnilo aj pri testovaní. Veľmi rada preskúmam aj vašu poznámku, čo sa týka pozmeňovacieho návrhu o prevodovkách a možnosti zahrnúť ich do tohto opatrenia a nie do iného. Ďalšia vec, na ktorú sme chceli poukázať, je to, že máme výhrady k hlavnej správe z výboru Envy, teda pracujeme s ostatnými spravodajcami a tými spravodajcami v ostatných výboroch, a síce Envy a Tran, aby boli čo najmaximálnejšie pozitívne dopady. Toľko teda v tejto chvíli z mojej strany. Viem, že je to veľmi odborná správa, ale považujem ju za veľmi dôležitú. A ešte posledná poznámka, mali by sme zrejme hovoriť aj o otázke metánu Ďakujem pekne, pani Anderson. A teraz tenevý spravodajca ECR, pán Dalton. Um... Ďakujem. E, čo sa týka e, kvality e, regulácie, chcem oceniť viacero ustanovení v tomto um, dokumente, čo sa týka zniženia záťaže pre výrobcov vozidiel a tiež zjednodušenia pravidel, najmä čo sa týka dvojfázového schvaľovania oproti jednofázovému toto je podľa mňa dobrý krok. Ďalej e, návrh e, zahrnutie hodnot NO a taktiež, e, čo sa týka pozitívneho zapaľovania vo vozidlách. Tu súhlasím s komisiou, že emisie NO2 by mali byť tiež zahrnuté, ale myslím si, že najzasadnejšie pre našu skupinu, čo ste si zaznamenali aj z počtu pozmeňacích návrhov, je otázka delegovaných a vykonávacích aktov e, e, oproti bežným postupom. E, my to vnímame vo všeobecnosti tak, že z minulosti, z predchádzajúceho volebného obdobia vieme, že ak chceme, aby parlament naozaj mal svoje slovo, v takýchto druhoch legislatívy musíme mať čo najviac v základnom akte a o toto nám práve ide. Myslím, že by sme tým oslabili parlament a ostatné spolulegislatívne orgány, ak by sme to prenechali len na úroveň delegovaných implementovaných a vykonávacích aktov. Chápem, že v niektorých odborných témach e, sa to dá obhájiť, ale sú tu aj politické aspekty, napríklad e, označiť e, metána ako plyn, ktorý nepatrí do skupiny skleníkových plynov, respektíve aby tam patril do tejto skupiny. A to isté platí aj pre emisie NO2. Mali by sme diskutovať o tom, aké limitné hodnoty by tam mali byť zavedené v spolurozhodovaní a čo by malo byť obmedzené na hlavný text aktu. Myslím, že takto by sme mali postupovať. Ja som napríklad eh, diskutoval o reforme SPP v minulom období a môžem ubezpečiť, že zhruba po mesiaci rokovaní sme si uvedomili, čo všetko nám uniklo, keď komisia začala predkladať svoje delegované a vykonávacie akty a nemali sme žiadnu možnosť s tým nič urobiť. Myslím, že ak chceme teda dať parlamentu viac právomocí ako spolulegislatívnom orgánu, mali by sme čo najviac toho zahrnúť do hlavného textu, aj keď e, niektoré sú možno e, odborné, mali by sme sa nechať poradiť v takýchto prípadoch. E, ďalej skupina ALDE. Si, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, tieňová spravodajkynia tu bola pred chvíľkou na hlasovaní, ale ste si všimli, že odišla, pretože nás zastupuje eh, na zhromaždení Eurolatinská Amerika, takže ma požiadala, aby som eh, odovzdal jej odkazy, ktoré vlastne idú e, v duchu tej diskusie, ktoré sme mali pred niekoľkými minútami. Takže čítam. Dita naďalej víta záväzky všetkých strán byť za zníženie emisí z motorových vozidiel. Je to výzva, ktorú všetci akceptujeme. Čo však nemôže akceptovať je právna forma, ktorá sa požaduje s týmto návrhom. Parlament bol vždy proti snahám presunúť právomoci z parlamentu na komisiu cez delegované alebo vykonávacie akty. Uh, je to momentálne jediná otvorená otázka minimálne z dvoch otvorených dialogoch. Nechápe, prečo náš výbor by mal takéto niečo podporiť v tejto veci, ale byť proti tomu v tých ostatných. A preto e, predkladá e, nepredkladá veľa pozmeňujúcich návrhov, ale ide o vypustenie textu. E, podľa právnikov e, lingvistov návrh pripravila komisia a nebola tam možnosť jednoducho zmeniť slova delegované akty, nahradiť riadným legislatívnym postupom. Namiesto toho komisia už vložila e, požiadavku o technické zmeny do textu a e, evidentne nie je jasné komisii, čo chce vo všetkých prípadoch a preto Dita žiada, aby komisia predložila na, prepracovala návrh a predložila ho znova, keď pripraví ďalšie pozmenujúce návrhy o výškach emisí už v novom návrhu a je veľmi pravdepodobné, že v takomto prípade budeme reagovať na text inak. Ďakujem. E, e, Ďakujem pekne, pán Rošfor. A teraz otváram priestor pre všeobecnú diskusiu, ak sa chce niekto vyjadriť. Dobre. Nikto. Takže ja doznam slovo komis. Stlačte gombík, zapnite mikrofón. Ďakujem. Vážené dámy a vážení páni, takže za komisiu by som chcel poďakovať vám za všetky pripravené pozmenujúce návrhy predovšetkým spravodajkyni tejto správy. Krátko sa vyjadrím ohľadom delegácie právomocí, delegovanie právomocí, pretože tie ostatné veci to sú technické body a problém, ktorý vidíme my v súvislosti s kvalitou ovzdušia v Európe, si myslím, že je dosť veľký a vyžaduje si rýchly zásah zo strany zákonodárcov. A pokiaľ má teda komisia pripraviť návrh so všetkými tými obmedzeniami, tak to bude trvať určitú dobu a potom bude môcť až konať rýchlo v jednotlivých prípadoch. Na druhej strane, Žiadame vás o delegované akty. To znamená, že v prípade týchto aktov Európsky parlament bude mať veľký vplyv na konečnú podobu návrhu a preto ja by som sa nerobil obavy o to, že by sa tým okresali právomoci parlamentu, pokiaľ sa schváli návrh komisie tak, ako bol predložený. Ďakujem, ďakujeme komisii. Rúža, chceš zhrnúť diskusiu? Len tak stručne. Áno, ešte sa párkrát stretneme 9., 22., 29. Ďakujem za všetky vaše pripomienky. No už tá otázka delegovania právomoci komisii. Presne. Neznamená to, že nemáme žiadnu moc. A Myslím si, že dôležitým aspektom je tu čas. Čas je skutočne vzácný, preto chcem podporiť žiadosť komisie. No a taktiež vám chcem poďakovať všetkým za spoluprácu, predovšetkým tieňovým spravodajcom, a komisii. Veľmi dobre sa na spolupracovalo. Viktor, Lukáš, môj poradca. A Nezabúdajme teda predovšetkým na túto otázku emisí, ale predovšetkým v kontexte zdravia, pretože nové štúdie priniesli dramatické výsledky, takže ďakujem všetkým za spoluprácu. Ďakujem. Takže, čo týka teda harmonogramu, na to sme sa dohodli. 22.3. júna máme pozmenujúce návrhy a 29. júna sa bude hlasovať vo výbore IMKO a uzatváram diskusiu ohľadom e, tohto dokumentu. Hovorím si, že sú látok. Ďalej tu máme smerom k lepšej právnej úprave jednotného trhu. Spravodajkyňou je Annelene van Bossert. Máš slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, vážne kolegovia, v apríli som predstavila vám pracovný dokument ohľadom lepšej správy alebo lepšej právnej úpravy a teraz vám tu dnes predstavujem um, návrh správy. Ďakujem všetkým. Som teda veľmi rada, že vám tento dokument môžem predstaviť. Ďakujem tieňovým spravodajcom. Snažila som sa zohľadiť aj ich pripomienky, čo do najväčšej miery. No aby som bola úprimná, tak uh, ja sama by som tam videla rada odzrkadných viac bodov, ale nebol na to čas. Takže sme tam vložili len niektoré. No a správa má za cieľ hlavne docieliť lepšiu, transparentnejšiu legislatívu, zaručiť kontinuálnosť, podporiť rast, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť hospodárstvo nebrzdí ho. Takže na no to by sme mali myslieť všetci. Chceme Európu podporiť, nie ju brzdiť. Ďalej, princíp subsidiarity, taktiež dôležitý. A myslím si, že parlament, rada a komisia hrajú všetky tri tieto inštitúcie dôležitú úlohu, ale rovnako ako aj národné parlamenty, parlamenty samozprávnych regiónov. No a Máme málo času na to, aby sme posudili návrh komisie ohľadom toho, či teda rešpektujú princíp subsidiarity. A taktiež by sme mohli e, využiť proces červenej karty, aby sme mohli zamietnúť návrhy komisie, pokiaľ teda nebudú rešpektovať princíp subsidiarity. Nuž, Mali by sme mať praktické nástroje v dispozícii, niektoré už sa tam navrhujú. A tieto praktické nástroje by nám pomohli e, docieliť lepšiu legislatívu. A hovorili sme veľa s pánom Timmermansom o tejto otázkach a je dôležité, aby tá, to hodnotenie vplyvu bolo videné ako taký živý dokument, ktorý sa môže ešte meniť, nie ako niečo vytesané do kameňa. Mala by tam byť možnosť vykonávať zmeny a nemali by sme sa nechať brziť byrokraciou. Takže taktiež sú veľmi dôležité rady zo strany vedeckých pracovníkov. No a pri teda procese vypracovania hodnotení vplyvu by sme mali mať nový systém dohľadu všetky tri inštitúcie, parlament, rada, komisia a taktiež by mali byť do procesu zapojení nezávislí experti. Tento návrh správy taktiež žiada otvorenejší proces konzultácie účastník, všetkých účastníkov. No a potrebujeme do toho zapojiť čo najviac strán a skonzultovať to s nimi je veľmi dôležité, aby sa mohli rôzne strany vyjadriť. Musíme im dať tú príležitosť. A táto správa mala byť predložená fóram rôznych účastníkov, možno aj v elektronickej podobe. Taktiež tu máme problém s implementáciou súčasne platných pravidiel. A taktiež niektoré členské štáty príliš dobre nespolupracujú, napríklad aj moja krajina, Belgicko, takže mali by sme predovšetkým sa to dohľadať vo vlastných členských štátoch. A úlohou komisie je monitorovať implementáciu e, pravidiel a riešiť problémy, ktoré nastanú. Komisia sa skutočne musí viacej posnažiť, možno využiť nejaký systém včasného varovania, ktorý by prispel k identifikácii problémov, ktoré by potom mohli byť svižne vyriešené a pre členské štáty, ktoré nerešpektujú a neimplementujú pravidlá príslušným spôsobom, tam je to treba riešiť. A rada by som vás upozornila predovšetkým na porušenia pravidiel, predovšetkým v hospodárskom kontexte. Táto správa si myslím, že sa zaberá dôležitou finálnou fázou regulačného procesu a to je vyhodnotenie a revízia eh, legislatívy. Myslím si, že by sme mali legislatívu vždy preskúmavať, aby sa zistilo, čo nadalej slúži svojmu účelu. To je potrebné. Často je to veľmi potrebné, pretože sa tam často nastavia príliš vysoké e, laťky pre malé a stredné podniky. A neslúži to vnútornému trhu tak, ako by malo. Takže toto je taktiež dôležitou súčasťou mojej správy. A ja sa už teším na vaše pozmeňujúce návrhy, ktoré mi zašlete. Neviem, dokedy bola tá lehota, sekretariát mi to určite povie. 10. 9. 9. Dobre. Takže 9. ďakujem. Ďakujem spravodajkyni. 9. júna je teda vyprší lehota. A teraz budem hovoriť ako spravodajkynia za EPP. Rada by som teda povedala, že ocením tvoju správu, Annelene. Je veľmi dobrá, komplexná a je dobré, že sa zavedie spoločná zodpovednosť za lepšiu reguláciu, lepšiu právnu úpravu a že to bude priniesie pridanú hodnotu na európskej úrovni. Hovorila si o podpredsedovi Timmermansovi. Myslím si, že ten prístup je správny. Nie je to o to, že chceme znižovať, zmenšovať nejaké práva, ale chceme e, odstraniť byrokraciu. Je dôležité, aby sme prispôsobili našu legislatívu tak, aby bola uplatniteľná v praxi. Často to teda prichádza ruka v ruke s nejakým kompromisom. A pretože sa niekedy stáva, že tá legislatíva je ťažko uplatniteľná v bežnom živote. No a možno mne tam chýba správa Šváb ohľadom e, riadení vnútorného trhu a taktiež E, dokument ohľadom refitu. Čo sa týka toho procesu červenej karty, tak to sa mi príliš nepáči. Myslím si, že parlamenty by sa nemali navzájom vetovať. My by sme mali viesť dialog, mali by sme e, postupovať tak, ako, len to len, ako nám to len umožní Lisabonská zmluva. Myslím si, že v niektorých správach už to bolo napísané, ale mohli by sme tam napísať ešte raz, že je treba, aby prebiehal dialog ex ante, pretože v prípade smerníc, dialog s národnými parlamentami, tak aj boli lepšie zapojené do celého procesu. A mali by sme posilniť spoluprácu. Myslím si, že nie je konštruktívne Eh, pokiaľ by národné parlamenty sa venovali len európskej legislatíve a len by testovali, či sa rešpektuje princíp subsidiarity. Nie, oni by sa mali zúčastniť celé, na celom procese, tak ako im tu možnosť dáva Lisabonská zmluva. No čo sa týka hodnotenia vplyvu, tak áno, to je veľmi dôležité. Je treba zohľadňať digitálnu revolúciu, digitalizáciu. A naša legislatíva by taktiež mala obstať aj v budúcnosti. Pretože digitálna revolúcia tá je rýchlejšia než politika. Viem, že stále dokola rozprávame o konkurencieschopnosti. Súhlasím, možno je to skôr taká jazyková otázka, ale mali by sme to tam možno spomenúť. Našim cieľom vždy sú občania a pracovné miesta, tá konkurencieschopnosť to je skôr taký nástroj. No a pokiaľ hovoríš o tom živom dokumente, ktorý sa môže pretvárať, tak súhlasím. Ale nesme to znamenať, že ten živý dokument potom bude znamenať nejaký ťažkopádny, dlhý legislatívny proces, ktorý bude sa skladať z príliš veľa fáz a rôznych krokov, pretože potom by sa to zbytočne skomplikovalo. Mali sme teda hovoriť o lepšej legislatíve, a lepšom legislatívnom procese, ktorý nebude komplikovanejší, ale bude účinnejší. Ďalej, čo sa týka odseku 10, aby e, legislatívne orgány mali e, pra- mať právo zastaviť už rozbernutú legislatívu, to sa mi príliš nepáči. Mali by sme Nehovorím, že by sme mali e, zredukovať právomoci inštitúcií v Európskej únii. Mali by sme iba zefektívniť našu prácu. Máme tu orgány, ktoré nemajú až taký e, právny e, mandát ako európske inštitúcie. Na to sa teraz ešte pozrieme. Implementácia, veľmi dobré. Mala by tam byť aj odvolávka na EU SWIPS. To je v podstate e, vysielanie na internete a webové stránky. A taktiež sa mi veľmi páči Solvit Plus tam tá odvolávka by sa tam hodila na tento nástroj, ktorý e, skutočne je dobrý, napomôže dobrej implementácii legislatívy a ďalej IZA 2, e, informačný systém vnútornom trhu a tak ďalej. Tieto nástroje pomôžu implementácii urychľajú. Ďalej tam máme ODR, ADR, um, online riešenie sporov, alternatívne riešenie sporov. Toto všetko sú spôsoby, ako zabranie tomu, aby sa, tie, aby sa zbytočne začínali súdne procesy, procesy. Toto pomôže občanom, pomôže to spoločnosťam a urýchli to implementáciu. Ďalej, čo týka transpozície, myslím si, že problém nie sú tie čísla, ale to, že sa legislatíva nedobre implementuje. A merať e, implementáciu veľa ťažšie, než e, merať transpozíciu. Takže tam by sa nám hodili nejaké indikátory, nejaké ukazovatele, ako merať implementáciu. No a ďalej tu máme teda nástroj Európsky semester a mali by sme tlačiť na jeho plné využívanie, tak aby vnútorný trh sa stal súčasťou Európskeho semestra. Mám ešte ďalšie otázky, ale tie nie sú až také dôležité. Takže keď hovoríte o nákladoch a prínose vnútorného trhu, to je zaujímavé. Aj je zaujímavý ten systém včasného varovania. Takže to by si tam mohla trochu viacej rozpísať, trochu obšírnejšie, čo sa týka uplatňovania. Um, proces pri porušení e, pravidiel, ten by mal byť účinný, rýchly, aby ho e, komisia mohla rýchlo uplatniť bez nejakých dvojitých štandardov. No a čo sa týka tých eh, predbežných eh, procesov, eh, v súvislosti teraz s Európskym súdnym dvorom, tam by sme možno taktiež mohli urýchliť tie, tie procesy, teda v súvislosti s porušovaním pravidiel. Čo sa týka dialogu ex post alebo ex post procesov, áno, mali by sme tam e, za zaviesť e, test e, malých a stredných podnikov a test e, elektronického obchodu, pretože toto zamedzi tomu, aby si členské štáty k tomu zbytočne vytvárali ešte vlastné okrasné pravidlá. Ďalej. Nemôžeme tam mať abstraktné princípy. Musíme to vždy spojiť s konkrétnou realitou, pretože ináč môžeme vytvoriť také vákuum je dôležité, aby tam teda boli konkrétne princípy. Ďalej. Teším sa na ďalšiu spoluprácu aj na spoluprácu s ostatnými tiežnými spravodajcami. Táto správa je skutočne dobrá, prichádza na čas. Komisia taktiež teraz pracuje na refite, na lepšej správe. Takže veľmi dobrá časovaná správa. Ďakujem a teraz dávam slovo tenovej spravodajkyni za SAD. Ďakujem za slovo. Ďakujem spravodajkyni. Tá, tento návrh správy je lepší než ten pracovný dokument, ktorý ste pôvodne zaslali. A som rada, že mnohé tie pripomienky naše tam boli premietnuté. Ja mám také všeobecné pripomienky a mm, nieko, pár aj takých konkrétnejších. Predovšetkým, myslím si, sa všetci zhodneme na tom, že je treba zlepšiť našu legislatívu na vnútornom trhu. Avšak nikdy sme netvrdili, že žiadna legislatíva je tá najlepšia legislatíva. To nie. Nemali by sme vysielať taký signál, že si myslíme, že najlepším riešením je nevytvárať legislatívu. Ďalej, čo sa týka systému červenej karty a princípu subsidiarity, tak tam súhlasím v podstate s článkom 5. Mali by sme predlžiť lehoty pre národné parlamenty a nemá tam červené karty, ale skôr také žlté karty. Sú skúsenosti sa ukázalo, že tie lehoty sú príliš krátke, pokiaľ chce niekto vzniesť námietku. Ale myslím si, že si to nebude vyžadovať nejakú zmenu zmluvy. Lisabonská zmluva, ako podala pani Koraca Bild, je teraz toto 100% je treba len predlžiť tie lehoty. Ďalej. Sedmičky. Je pravda, že legislatíva na jednotnom trhu by mala sa týkať konkurencieschopnosti a tak ďalej, ale musíme tam povedať aj to, že chceme chrániť spotrebiteľa a zamestnancov. Takže toto bol môj pozmenujúci návrh na ktorom by som trvala. Ďalej, deviatka. Tá, ten živý dokument. Je pravda, takýto dokument potrebujeme, ale ako povedala pani Bilc, takýto dokument by potom nemal znamenať, že ten legislatívny proces sa bude zbytočne naťahovať, pretože už teraz je dosť dlhý. Takže pokiaľ budeme takýto dokument, ktorý je treba vždy dokola revidovať, tak by to mohlo znamenať, že by sa ten legislatívny proces príliš natiahol. A nesmieme zabúdať, že je treba vždy zrevidovať a preskúmať niektoré časti v rámci tej analýzy alebo nejakej analýzy e, vykonateľnosti. Ďalej nejaký kontrolný orgán, ktorý by sa pozeral na návrhy a mohol by ich zastaviť No už bolo by dobré si premyslieť samozrejme dôsledky našej legislatívy, ale myslím si, že by tam nemal byť niekto, kto nie je ani politik, aby mohol zablokovať legislatívu. Takže toto nemôžem podporiť, tú, ten, túto myšlienku toho nejakého nezávislého kontrolného orgánu. Ďalej, e, jedenástka. Pokiaľ to tak urobíme, a nebude sa to príliš naťahovať, tak v poriadku, ale keď hovoríme o nezávislých osobách, tak v podstate to nie je taký politický dokument, ide o vyhodnotenie dôsledkov. A ja súhlasím, že rôzne strany mali byť zapojené do legislatívneho procesu. Nehovorím tu pritom len o nezávislých expertoch, hovorím tu o všetkých. To sú aj spoločnosti, malé, stredné podniky, mimovládne organizácie, jednotlivci tak ako sa hovorilo v tom pracovnom dokumente. Ďalej článok 18, to e, vytváranie dodatočných e, princípov. Pri písaní európskej legislatívy si musíme uvedomiť, že niektoré členské štáty k tomu budú chcieť si pripisovať vlastné pravidla zákony. Nehovorím, že by sme to mali brániť, ale máte európsku smernicu, ktorá má byť transponovaná do národnej legislatívy. Je tam treba upresniť potom toto, táto časť, toto je tá európska smernica a, smernica a toto sme sem pripísali my. Takže tam je treba potom určiť, kto je za čo zodpovedný. No a sú tam ešte ďalšie prvky, o ktoré by sa dal diskutovať, ale to môžeme hovoriť na stretnutí tenových spravodajcov a určite nájdeme nejaké dobré riešenia, tak aby sme dosiahli lepší legislatívny proces v EÚ bez toho, že by sme odstranili reguláciu a poškodili spotrebiteľa a zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Krista. Teraz dostala slova Ula, tieňová spravodajkyňa za ALDE. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobrý a konštruktívny návrh správy. Ako uh, už zaznelo v tej prvej diskusii v apríli, súhlasím so smerovaním tejto správy a myslím si, že je tu množstvo veľmi dôležitých prvkov, predovšetkým tie odseky ohľadom hodnotenia dopadov, procesu konzultácie a implementácie to sú oblasti, ktorým potrebujeme mať mimoriadnú pozornosť a chceme zlepšiť fungovanie e, uplatňovania nariadenia o vnútornom trhu. Takisto súhlasím s tým, že spravodajkyňa zdôrazňuje význam vnútorného trhu na e, naštartovanie tvorby pracovných príležitostí a rastu. Ja to vnímam tak ako našu naj prvoradejšiu prioritu momentálne. Je to aj o európskej schopnosti. Ja som veľmi rada, že sa to tam uvádza, ako som povedala, podľa mňa je to veľmi dobrá správa, ale predložím určité zmeny na jej vylepšenie v viacerých oblastiach. Napríklad by som chcela zadefinovať myšlien- lepšie myšlienku fóra zainteresovaných strán v bode 14. Pre vašu informáciu, tá istá myšlienku nájdete aj v návrhu komisára Timamansa pre Refit, platforma zainteresovaných strán a bolo by veľmi dobré, aby sme to trošku rozpísali zo pár slov navyše ohľadom toho, aký účel má splňať toto fórum. Ďalšia vec, ktorá by som chcela navrhnúť, je otázka jasne stanovených termínov implementácie. V návrhu sa hovorí o praktických problémoch implementáciou a e, dva ročné fixné dátumy by podľa mňa boli dobrým návrhom, ako zlepšiť implementáciu v členských štátoch, ale pozriem sa ešte na to a predložím určité pozmenujúce návrhy. Takisto ocenujem zameranie na e, tzv. dekoratívne úpravy v správe gold plating a zdôraznenie princípu subsidiarity je veľmi dôležité. Musíme sa na to zamerať. E, ešte raz by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúci návrh správy a teším sa na ďalšie diskusie nielen s vami, ale s ďalšími kolegami. Ďakujem pekne, Ula. Spravod... Keďže tieňoví spravodajcovia z ďalších skupín tu nie sú, takže otváram všeobecnú diskusiu, ak sa chce niekto vyjadriť. Ak nie, tak Annali, ak chceš zhrnúť túto diskusiu, nech sa páči. Áno, ja by som sa chcela všetkým poďakovať za ich pripomienky. Počkáme, tuším 9. júna je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov a potom následne čo najskôr stanovíme prvé stretnutie tieňových spravodajcov, aby sme sa dopracovali Uh, neviem ako to povedať, ale aby sme teraz sa dopracovali k správe, ktorá si získa silnú podporu. Ďakujem pekne. Harmonogram, pozmenujúce návrhy 29. júna, kompromisné pozmenujúce návrhy 15. júla a 16. júla hlasovanie v IMKO. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k stanovisku o možnom rozšírení ochrany zemepisného označenia iných ako polnohospodárských produktov z EÚ je to správa z vlastnej iniciatívy, gečným výborom je Júri a Nikola Dante spravodajcom, ale e, spravodajca z Júri je aj v našom výbore, vidím ho tu, takže Nikola Dante, máš slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel pre všetkým poďakovať českým kolegom, ktorí predložili rôzne pozmenujúce návrhy. Myslím si, že mnohé z nich e, e, schválim, príjmem, pretože v podstate znamenajú zlepšenie mojej správy, takže za ne úprimne ďakujem. E, ďakujem vám aj preto, že podľa mňa s týmito pozmenujúcimi návrhmi sa nám podarí vypracovať správu pre Virginie Roziery v Júri správu, ktorá predstaví vlastný skutočný systém zemepisného označovania nepolnospodárských výrobkov. To je veľmi dôležité pre eh, európsky jednotný trh. Eh, na základe týchto pozmenujúcich návrhov v najbližších dňoch sa pokúsim pripraviť určité kompromisné pozmenujúce návrhy, a zohľadním e, v nich e, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré e, sme dostali zohľadním obsahovú náplň týchto pozmeňujúcich návrhov. Avšak dnes by som chcel hovoriť o zopár aspektoch alebo o zopár pozmeňujúcich návrhov, aby sme situáciu objasnili a predovšetkým by som chcel diskutovať o pozmeňujúcom návrhu 18 tieňový spravodajca za EPP pán, a pozmeňujúci návrh e, za GUE pána De Jong. A v tých pozmeňujúcich návrhoch sa hovorí o tom, že musí existovať dobrovoľný systém. Ja by som si chcela len objasniť, to je dobrovoľný systém a v žiadnom prípade nikoho nezavezuje k tomu, aby sa používalo zemepisné označenie v iných prípadoch, keď to výlučne požaduje výrobca. A to tak funguje pre polnospravské výrobky. Takže zápisné označenie požiada výrobca alebo niekedy nejaké miestne združenie. A potom sa to teda vzťahuje na uh, špecifický kontext a na uh, miestna, miestnu lokalitu a vyžaduje sa takýmto spôsobom uznanie špecifického produktu. Nikoho tým nezavezujeme ani nenutíme. Uberá sa to istou cestou. Situácia teda takto to vyzerá pri podávaní špecifických požiadaviek na chránené zemepisné označenie. Myslím si, že pravidlá, normy, ktorými ktoré sa uplatňujú na tieto produkty, sú dosť jasné. Chcem to povedať jednoznačne teraz. Nejde o nejaké povinné označenie, povinnú certifikáciu. Je to príležitosť navyše pre tých, ktorí chcú, tých výrobcov, ktorí chcú, aby mohli zvýšiť ich ochranu ich špecifických produktov práve pre toto, cez toto chránené zemepisné označenie. A to je teda na objasnenie. A teraz ďalšia vec. Väčšina pozmeňujúcich návrhov nám vyhovuje. Sú prínosom podľa mňa v tejto správe. Avšak mám ešte zo pár pozmeňujúcich návrhov, o ktorých by som chcel hovoriť teraz. Pán Dalton napríklad nevidí pozitívne efekty tohto systému. Ja si myslím, že to je systém, ktorý pomôže e, výrobe v Európe, kde máme vysokokvalitných výrobcov v určitých oblastiach. A preto tento pozmeňujúci návrh ako spravodajca nebudem akceptovať pozmenujúci návrh pána Daltona, e, kde sa požaduje ďalšia analýza a podobne. Aké sú tam výhody, porovnanie nákladov a prínosov. Chcem všetkým pripomenúť, že tento návrh je niečím, čo je dôsledkom dlhodobých analýz a konzultácií s verejnosťou 136 príspevkov zo všetkých členských štátoch, takže pán Dalton, prečítajte si tieto pripomienky 29 zo Spojeného kráľovstva, 28 z Francúzska, 27 z Talianska. A musím to povedať, pri takýchto výsledkoch napríklad zo Spojeného kráľovstva, vidíme, že väčšina ľudí mala pocit, že to bude mať pozitívny dopad. Dúfame, že z toho vznikne legislatívny návrh e, v najbližších rokoch, ale už teraz sa dá povedať, že z konzultácií s verejnosťou jasne vyplynulo, že tento návrh a túto myšlienku občania vnímajú pozitívne. Pán pozmeňujúci návrh pána Tubisiho, e, ktorý chce obmedziť tento systém na národnú úroveň, len na členské štáty, nie. My v našom návrhu práve chceme niečo, čo poskytne väčšie záruky výrobcom a preto nebudeme akceptovať, aspoň ako spravodajca nebudem akceptovať tento pozmenujúci návrh. Čo sa týka ostatných pozmenujúcich návrhov, myslím si, že sa ich pokúsime zakomponovať obsahovo do našich kompromisných pozmenujúcich návrhov. 16. E, júna sa ako tieňov, sa stretneme s tieňovými spravodajcami, pozrieme si kompromisné pozmenujúce návrhy, uvidíme, či sa na nich budeme vedieť e, za jednotlivé skupiny dohodnúť a potom 22. bude hlasovať. Snáď budeme mať návrh stanoviska, ktoré budeme potom môcť odovzdať Viržiny, ktorá to posunie ďalej do výboru Jury. Ďakujem pekne spravodajcovi a teraz dostáva slovo pán Pospíšil, tieňový za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte niekoľkými slovami sa vyjadriť. Práca pána spravodajcu tejto veci je naozaj vynikajúca a v žiadnom prípade to nie je len nejaká taká spoločenská fráza, ale naozaj to myslím vážne, to, čo uvádza ja ako tieňový spravodajca z IPP, e súhlasím so všetkým, čo sa tu uvádza. Myslím si, že v tomto prípade nemusíme hľadať nejaké zvláštne právne konštrukcie, ale že sa musíme použiť, poučiť z toho, ako funguje v súčasnosti dnes ochrana zemepisného označenia o polnohospodárských produktov a vytvoriť analógiu pre nepolnohospodárske výrobky. To je podľa mňa základná filozofia a základná myšlienka, na ktorú, ktorú zdôrazňuje aj pán spravodajca. Ak som navrhoval explicitný pozmenujúci návrh, ktorý hovoril o dobrovoľnosti, ja si uvedomujem, že implicitne to z materiálu komisie vyplýva, ale chcel som tento princíp zdôrazniť, aby bolo jasné, že sa naozaj jedná o dobrovoľné rozhodnutie výrobcu, ktorý sa na národnej úrovni rozhodne zaregistrovať zemepisné označenie svojho výrobku a následne potom takéto rozhodnutie národného orgánu sa zaregistruje na európskej úrovni. A preto súhlasím aj s tým, aby vznikol, respektíve bol rozšírený európsky register, e, do ktorého sa budú zapisovať tieto zemepisné označenia nepolnohospodárských výrobkov. Preto si myslím, že pán spravodajca má rozumný prístup k pozmenujúcim návrhom ostatných kolegov, tak ako to naznačil aj ja viac menej e, budem podporovať stanovisko pána spravodajcu. Ako som už povedal, filozofiou má byť rozšírenie aktuálneho princípu zemepisného označovania na nepolnohospodárske výrobky a z tých e, teda z tých polnospodárských na nepolnospodárske výrobky. A nemyslím si, že tu musíme vytvárať niečo iné alebo niečo úplne nové, čo sa týka právnej konštrukcie. Takže ďakujem pánovi spravodajcovi a myslím si, že máme veľmi podobné názory na to, ako by mala vyzerať eventuálne právna úprava, ktorú následne môže navadnúť komisia. Ďakujem, Iži Pospíšil. A teraz dostáva slovo pán Rosforza Alda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predovšetkým ďakujem a blahoželám Nikolasovi, pretože naozaj pripravil veľmi dobrý text. Je to text, ktorý pragmaticky a konkrétne načrtáva víziu, ale myslím si, že to musí byť naozaj dobrovoľné a veľmi ambiciózne. Takže navrhol som zo pár poznaniúcich návrhov Dúfam, že Nikola ich dokáže zakomponovať do svojho textu. Len niekoľko rýchlych pripomienok. Áno, európsky rámec momentálne je rozdrobený, ale to chcem povedať, že je nedostatočný. To znamená, že musím byť síce pragmatický, ale musíme zabezpečiť, aby systém zemepisného označovania sa ujednotil. To znamená, aby to bolo prehľadné, čitateľné, aby to mohlo byť uznané pre eh, produkty z rôznych krajín eh, z Európskej únie. Je to jednoznačne niečo, čo eh, uprednostňuje, kladie do popredia kvalitu a myslím si, že Európska únia v momentálne svetovom trhu musí byť prinášateľom kvality. A zemepisné označenie je e, takisto niečo, čo stimuluje výrobcov k tomu, aby vyrábali nielen polnohospodárske, ale nepolnohospodárske výrobky vysokej kvality. A toto by umožnilo posilniť, dúfam, e, v niektorých prípadoch je potrebná relokalizácia. E, Ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť. Niečo by sme nemali vnímať ako protekcionárske, ako určené len pre Európanov, ktorí spotrebovajú svoju vlastnú produkciu. Ja si myslím, že to poslúži aj trhom tretich štátov, že to umožní európskym výrobcom získať nové trhy mimo Európskej únie práve tým, že sa bude stávať na tomto zemepisnom označovaní, ktoré je veľkým e, takým tromfom, čo sa týka pre vývoz. E, malé a stredné podniky e, podľa mňa budú môcť požívať veľké výhody takéhoto niečoho, samozrejme, ak sa posunieme ďalej, ak komisia predloží návrh. Ale v každom prípade tu pracujeme pre malé a stredné podniky a Nemalo by to byť niečo, čo bude zaťažené byrokraciou, Nemus- nemôže to byť niečo, ktoré bu- čo bude zložité, musí to byť harmonizované, ale veľmi jednoduché. A e, pred niekoľkými minútami e, si sa k tomu vyjadril. Myslím si, že zoskupenie výrobcov, združenia výrobcov, organizácie, ktoré pôsobia e, v e, obciach a v regiónoch, potrebujú viac e, zemepisné označenie pre... Môžu teda kolektívne požiadať o, o, o túto ochranné zemepisné označenie. Potrebujeme zároveň to, aby spotrebitelia boli informovaní. Je dôležité, aby spotrebitelia spoznali toto zemepisné označenie. Je potrebné si uvedomiť, že dnes predsa len dochádza k určitému zmiešavaniu. Obchodná značka, zemepisné označovanie, ľudia si to pletú. Aj pre určité veci, napríklad, ktoré sú z Talianska, alebo ktoré majú talianský základ. Je veľmi dôležité, aby informácie, ktoré dostanú spotrebitelia, sú také, aby spotrebitelia mohli rozpoznať, čo je zemepisné označenie, čo má teda obchodnú hodnotu, ale nie je to obchodná značka samotného podniku. Takže ešte raz sa chcem poďakovať e, Nikola Dantimu a e, pripomenúť mu, že samozrejme sme k dispozícii pre ďalšiu spoluprácu na kompromisných pozmeňujúcich návrhov a to pomerne rýchlo. Ďakujem pekne, Robert Rošfor a teraz dostáva slovo Virginie Rozier. Ďakujem pekne, pani predsednička, takže ako e, spravodajkyňa v Júri chcem poďakovať Nikolovi za vynikajúcu kvalitu návrhu spravili za dobrú spoluprácu počas celých prác, ktorá určite bude pokračovať, až kým sa o tom nebude hlasovať výmku a potom v júri. Chcem sa pre všetkým poďakovať veľkej väčšine kolegov, ktorí podporili túto iniciatívu. Ja si myslím, že vo veľkej miere máme rovnaké presvedčenie o tom, že potrebujeme zhodnotiť miestnu produkciu a miestne know-how, že e, to pomôže spotrebiteľom zviditeľní, zabezpečí vysledovateľnosť, ale podporí to aj hospodársky rozvoj e, v regiónoch a hospodársky rozvoj podnikov. Nikola určité veci objasnil, čo môžem len privítať. Chcem pripomenúť, že sa teda jedná o dobrovoľný systém, Musíme to takto vnímať, pretože pre všetkým je to nástroj, ktorý by mal poslúžiť malým a stredným podnikom. Čiže nemôžeme im to nanútiť, ale dať im ako možnosť e, zhodnotiť ich produkciu. A e, tak ako to je pri zemepísnom označovaní polnospodárských produktov, to bolo veľmi vítané, ako pripomenul Robert Rochefort, toto uznanie kvality a zemepísneho pôvodu je veľmi silnou pákov pre získanie trhov v zahraničí, nielen pre polnospodárske výrobky. A môžeme si asi spoločne želať, že by to bolo rovnaké aj pre nepolnospodárske produkty. Tí kolegovia, ktorí žiadajú fakty, chcem pripomenúť vynikajúcu prácu komisie, ktorá spravila naozaj veľmi dôslednú dopadovú štúdiu v 2013 roku a tam e, sa navrhujú určité alternatívy a sú tam aj určité odporúčania. Je tam množstvo, množstvo veľmi cenných informácií a samozrejme chcela by som vás odkázať aj na e, verejné konzultácie. Tento týždeň boli zverejnené a e, e zástupcovia podnikov a zainteresované strany sa vyjadrujú pozitívne tomto systému a určití francúzskí kolegovia, ktorí e, chcú, aby to bolo na národnej úrovni, chcem pripomenúť, prepačte, e, sa tak sama chválim, ale e, to, čo ostane na národnej úrovni, francúzska vláda dnes zverejnila najnovší text v rámci ochrany zemepisného označovania vo Francúzsku. Takže táto otázka je teraz uzavretá vo Francúzsku, ale ja som presvedčená o tom, že na európskej úrovni musíme hľadať riešenie, pretože táto harmonizácia na európskej úrovni znamená zjednodušenie, väčšiu mieru ochranu na celom európskom území a jeden formálny postup e, jednotný vo všetkých 28, čiže zjednoduší to e, podnikom prácu pre všetkým malým a stredným podnikom. Aj tu vychádzame z toho, čo sa robí v oblasti polnospodárských produktov, e, E, koexistencia obchodnej značky, ako tu povedal, e, e, a zemepisné označenie, to sú dve veci, ktoré sú oddelené, čiže treba robiť osvetu. Ďakujem pekne všetkým, ďakujem Nikolovi za vynikajúcu spoluprácu a vysokokvalitný návrh správy. Ďakujem pekne. Ďakujem Valerii a teraz odovzdám slovo, pardon, ďakujem Virginia, teraz odovzdám slovo Valerii, Marie Davignon E, komisia, chcete vystúpiť za komisiu? Yes, thank you very much. I mean, we are here. Ďakujem pekne. My tu uh, sledujeme túto tému. Volám sa Michal König. Valery sa tomu tiež venuje veľmi úzko. Nebudem hovoriť v zdlhavo. Chcem sa poďakovať všetkým uh, zúčastneným za tento veľmi cenný prínos, najmä uh, spravodajcovi za tento významný návrh. Myslím, že Mnoho prvkov v tomto dokumente sa tu už spomenulo. Ide tu o dobrovoľný nástroj, ktorý by sa mal sprístupniť e, všetkým tým, ktorí majú záujem. Ide tu predovšetkým o kvalitu, ide tu o spotrebiteľa, aby bol informovaný a musí to byť nastavené e, efektívne, aby z toho mali prospech najmä malé stredné podniky. A preto sa tešíme na konečný výsledok vašich rokovaní spoločne s prácou ďalších výborov. To bude predstavovať veľký a veľmi dôležitý základ pre komisiu pre ďalšiu prácu. Už sa to spomenulo, že sme zverejnili pred niekoľkými dňami výsledky verejného pripomienkovania, aké sú súhrnej správy. Je to teda k dispozícii všetkým. A chcem sa poďakovať aj za to, že sa podarilo uzavrieť tento proces vo Francúzsku. Je to e, ďalší prvok, ktorý budeme pozorne sledovať, teda praktické skúsenosti, ktoré sa zhromaždia na medzinárodnej úrovni. Toto potom zhrnieme a budeme rozpracovať ďalšie kroky. My sme k dispozícii s ochotou pomôcť ďalej v tomto procese, ak to bude potrebné. Ďakujem pekne. Vidím, že tu máme tenevého spravodajce za skupinu zelených, pán Šoltes. My sme pracovali veľmi rýchlo dnes ráno, prešli sme to. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, len veľmi stručne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi predovšetkým za jeho správu. Náš výbor sa zaoberá nielen otázkami vnútorného trhu, ale tiež dba na to, aby sa zachovali záujmy spotrebiteľa. Preto musíme zdôrazniť, že geografické označovanie tiež je dôležité z hľadiska transparentnosti, ale pomáha zároveň spotrebiteľovi pri výbere produktov a tiež ho lepšie informuje. Zelení predložili dva pozmeňovacie návrhy. Chceme zdôrazniť, že zemepisné označovanie neponúka žiadnu spätnú vysledovateľnosť, e, ale môže ju zjednodušiť. Na to, aby lepšie fungovala lepšia spätná vysledovateľnosť, budú potrebné ďalšie opatrenia a preto je potrebné zlepšiť pravidlá bezpečnosti výrobkov na trhu a toto všetko súvisí aj s záujmami a ochranou spotrebiteľa. A malo by sa na to pamätať aj pri rokovaniach o dohode TTIP. Keď už Európa vypracúva predpisy k zemepisnému pôvodu, musí to plniť úlohu aj pri dohodách TTIP a taktiež aj partnerské krajiny sa musia dodržať daných pravidel. Ďakujem pekne, pán Šoltes. Ak chcete zhrnúť túto diskusiu, nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem. Chcel by som sa len poďakovať za zaujímavú diskusiu, za vyjadrenie kolegov. Dúfam, že v najbližších niekoľkých dňoch sa nám podarí dosiahnuť eh, viacero kompromisných pozmeňacích návrhov. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom za vyjadrenia. Myslím, že väčšina návrhov sa uberá správnym smerom. Ide tu o európsky, nienárodný systém, e, ktorý by mal byť jednoduchý a mal by ponúkať výrobcom možnosť získať známku kvality, tak ako to máme v prípade polnospodárských výrobkov. Máme to v prípade vína, tam je malý symbol kvality na európskej úrovni a chceme, aby sa to rozšírilo aj pre všetky vyrábané výrobky. Teda všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené a ktoré sa oberajú týmto smerom, rozhodne budú zapracované do textu. Chceme vyslať komisii jasný signál v najbližších niekoľkých rokoch, aby sa uberala týmto smerom. Ďakujem pekne, Nikola. Čo sa týka časového plánu, budeme hlasovať úvere IMCO 22. a 23. júna. A ešte pred úplným záverom chcem privítať skupinu nemeckých návštevníkov, ktorí sa k nám pridali. Konkrétne e, sú návštevníckou skupinou poslanca Hojbuša. Teraz e, pristúpime k záveru schôdze. Nemáme totiž žiadne body na programe. Ešte Evelyn, nech sa páči. Ja ešte mám niečo k bodu rôzne, ak dovolíte. Včera sme absolvovali veľmi zaujímavé podujatie tu v Európskom parlamente asi to pripomenuli sme si 10 rokov Európskej organizácie pre ochranu spotrebiteľa CCC. Bolo to veľmi e, príjemné podujatie a v diskusiách s zástupcami organizácií na ochranu spotrebiteľa som sa dozvedela, že je tu jeden problém v tom, že mnoho našich kolegov v Európskom parlamente nepozná ich činnosť. Možno by sme v najbližších e, týždňoch si mali zvážiť, ako by sme sa mohli postarať o to, aby poslanci Európskeho parlamentu vedeli o tomto veľmi významnom nástroji a ak dochádza k problémom občanov, ak sa na nich obracajú, aby ich potom odovzdávali týmto centrám, spotrebiteľským centrám. Tam totiž je k dispozícii veľmi odborné poradenstvo a možno my ako výbor pre ochranu spotrebiteľa by sme sa práve tejto úlohy mali ujať. Ďakujem, Evelyn. Myslím, že by sme to mali prebrať na schôdzi koordinátorov. Ďakujem. Ďalšia schôdza prebehne 22. a 23. júna. E, srdečne ďakujem všetkým za účasť a ja prajem vám príjemný víkend.